la Presidente. Dobré ráno, vážení kolegovia, otváram rokovanie prvým bodom na dnešnej schôdzi bude otázka na ústne zodpovedanie ohľadom pravidla jednej príručnej patožiny, ktorého uplatňovanie vyžadujú niektoré letecké spoločnosti. Takže slovo dostane autor tejto otázky, pán Simpson. 5 minút, nech sa páči. Dobré ráno. Pane predsednička, má zmysel vôbec začínať, lebo komisár tu nie je? Alebo komisárka?